Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start our meeting. Takže dámy a páni, začneme s našim zasadnutím. Ale dámy a páni, potrebujem kľud, potrebujem ticho z vašej strany, pretože mám uh, veľmi smutný uh, príbeh v južnom Francúzsku e, došlo e, k veľmi tragickej nehode. E, padu lietadla, je tam veľmi veľa obetí, nevieme presne koľko. A nebudeme zachádzať do detajlov. A z nášho pohľadu myslím minúta tichá by bola vhodnou odpoveďou na situáciu vo Francúzsku. A týmto vyjadríme sympatie s našimi kolegami z Francúzska. Takže minúta ticha. Thank you very much. Uh, we go to the next item in our agenda. Prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Pod 15 uh, budúce uh, opatrenie súvisiace uh, s klimatickou politikou, energetickou politikou, výmena názorov e, s komisárom pre klimatickú politiku a energiu, Miguelom Mariasom Nie Je to poprvýkrát, čo sa s pánom komisárom e, stretávame e, v jeho úlohe komisára, pretože predtým sme sa s vami stretávali ako s členom Európskeho parlamentu. Zvlášť už v dobe, teda keď ja som nebol európskym poslancom, ale možno niekto, niekto tu z prítomných sále bol. Chcem pripomenúť, že pán e, komisár Kanete na minulom zasadnutí e, e, v Strasburgu diskutoval s členmi výboru o snahe komisie zvýšiť prepojenosť. To je veľmi dôležité. Chceme tu mať osobitnú správu vlastnej iniciatívy o tomto. Ešte sme to nerozhodli, ale Pracuje sa na tom, takže budeme e, diskutovať aj o e, politikách súvisiacich e, s ochranou klímy, ktoré sú v súlade s európskou stratégiou pre oblasti energetiky. Takže, pán komisár, nech sa páči, poprosím vás o váš prejav na úvod. Ďakujem. Chcel by som začať Mm, na úvod e, tým, že vyjadrím e, úprimnú sústrasť s nešťastím, ktorému došlo vo Francúzsku. Takže úprimná sústrasť e, obetiam a ich rodinným príslušníkom a pozostalým. Ďakujem za podporu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o energetickú úniu je dôležité, aby sme konali, pretože je naozaj veľa ľudí, ktorí nemajú dosť e, peniazy na to, aby vykúrili svoje byty. A preto potrebujeme strategický rámec pre energetickú úniu. Tu e, sa združujú rôzne politické oblasti do jednotnej stratégie, ktorá má byť e, v súlade navzájom s jednotlivými svojimi celkami, tak aby sme posunuli ďalej stupeň integrácie v tejto oblasti. Takže vážené poslankyne poslanci, chcel by som hovoriť o prvom kroku tohto plánu prepojenosť. Viete, že oznámenie 10-percentného prepojenia bolo prijaté v rovnakom čase ako dokument Energetickej únii. 12 členských štátov ešte nedosiahlo ten 10-percentný eh, cieľ a preto sú oddelení od vnútorného trhu Eh, táto situácia sa musí urychlene zmeniť. Pýtame pokrok posledných rokov. Vo znamení spomíname, eh, čo sa dosiahlo eh, vďaka európskejšiemu prístupu. Je potrebné, aby sme konali spoločne, spoločne s CEF a s Európskym energetickým plánom môžeme e, financovať e, takéto interkonektory. Existuje už prepojenie, nové prepojenie medzi Estonskom a Fínskom napríklad. Zároveň e, sme oslavili prepojenie medzi Španielskom a Francúzskom. Minulý týždeň v Madride som hovoril o transatlantickom ropovode aj e, komisár Ševčovič navštívil e, nový plynovod, ktorý e, by mal priniesť do Európy južnou trasou plyn. A to naozaj v množstve, ktoré by bolo veľmi významné. 7 miliónov do domácnosti by takto získal nový prístup k plynu ale musíme sa lepšie ko- koordinovať a potrebujeme aj viac investícií zo strany súkromného e, sektora. Aj Európsky fond zo, e, pre strategické investície by mal byť do tohto zapojený. Takže chceme, aby tento e, 10-percentný cieľ e, e docelili všetky e, členské štáty až teda ako napríklad e, Cyprus. Cyprus e, keď bude euroazijský konektor vybudovaný, už nebude ostrovom. E, takisto aj Španielsko, aj e, Portugalsko by chceli dosiahnuť e, tie 10-percentné ciele, aby boli lepšie integrované. A tým umožníme zabezpečenie, zvýšenie dodávkovej bezpečnosti v Európe. Treba aj posilňovať prepojenie e, na juhu Európy, to zaznelo na samite v Madride, e, posunenú spoluprácu v Južnej Európe a v Balkánskom regióne sme e, teda z tohto dôvodu zahájili. Treba tieto všetky prepojenia posilňovať. A ja budem váš výbor vždy informovať o všetkých projektoch v budúcich mesiacoch aj rokoch. Vážení členovia výboru ITRE, európsky šéfovia štátov a vlád, eh, ako sa spomína aj v štúdii pre energetickú úniu, eh, členské štáty stanovili, že eh, sa práve začína proces smerom k Európskej energetickej únii a potrebujeme tu mať e, kroky, ktoré by zabezpečili, e, že všetko úsilie na národnej a regionálnej úrovni povedie e, smerom k tomuto spoločnému cieľu. Toto úsilie musí byť flexibilné, zodpovedné, a chcel by som teraz spomenúť niekoľko ďalších tém v tomto akčnom pláne EÚ. prvom rade bezpečnosť e, dodávok energií. Tá e, súvisí aj s prepojeniami medzi jednotlivými členskými štátmi. Na e, základe stresových testov predložím balíček do konca roka 2015, ktorý bude obsahovať rôzne aspekty k tomu bude patriť nariadenie o e, bezpečnosti dodávok plynu, pretože e, by tu v prípade e, väčších prerušení dodávok a tiež teda tu budeme mať mechanizmus kontrol a v prípade potreby zásahov príjmeme obsahlú stratégiu, ktorá bude obsahovať aj prvky súvisiace s e, infraštruktúrou. Budeme e, sa zaoberať aj odstraňovaním prekážok pri dovoze energii. Samozrejme, je pre nás je dôležitá aj zásoba elektrínou. E, Európska komisia aj v tejto súvislosti predloží návrhy, a to v roku 2016. Ešte neexistujú systémy, ktoré by boli koherentné vo všetkých členských štátoch. No a na záver, bezpečnosť znamená aj posilnenie e, eh, schopností Európskej únie. Potrebujeme mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi a tretími krajinami. v roku 2016 eh, v tejto súvislosti predstavíme výsledky. Potrebujeme aj konkurencieschopnú Európu, jednotný trh v EÚ, ktorý by bol moderný a mm, vo svojom vnútri prepojený. Ale energetická únia bude fungovať iba vtedy, keď tu budeme mať vnútorný eh, jednotný trh, eh, na ktorom sa bude uplatňovať naša jednotná európska legislatíva. Preto je tak potrebné, aby sa celý tento balíček pretavil do praxe. keď e, zabezpečíme, že e, regulačný rámec sa správne uplatňuje, vďaka kontrole regulačných orgánov budeme to môcť všetko správne presadzovať e, za pomoci príslušných opatrení. Ja predostriem návrh, aby sme teda sa k tomuto cieľu priblížili Na to bude potrebný intenzívny dialog a spolupráca s vami, energetická efektivita. E, to je ďalšia dôležitá téma, určite k nebudete mať otázky. Chcem stručne popísať, e, čo v tejto oblasti plánujeme. V priebehu tohto roka predstavíme stratégiu, ktorá e, bude prekladať naše potenciály v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o etiketovanie energia z tepla. Potom budeme e, pracovať na novom znení e, smernice o energetickej efektívnosti a e, energetickej efektívnosti budov. Na samite takisto predostrieme konkrétne opatrenia. Pracujeme aj na návrhu o zmene článku 3 cieľov energetickej efektívnosti, aby sme sa prispôsobili cieľom do roka 2030 aby sme eh, zodpovedali požiadavkám rady. Pričom našim cieľom je teda 30 eh, Energetická efektívnosť musí eh, predstavať jeden z hlavných našich cieľov, pretože to má vplyv na každodenný život našich spoluobčanov. občanov vďaka efektívnosti ušetria peniaze, budú možné ďalšie investície a zamestnanosť. Európska komisia víta váš príspevok k tejto téme. E, vážni členovia e, výboru ITRE, ambiciózny e, cieľ Európskej únie do roku 2030 je súčasťou našej práce Chceme tu mať energie, e, e, e, e veľmi cieľ, cieľ, cieľovedomé e, ciele pre energetickú úniu. Je to veľmi dobré pre hospodársky rast, pre hospodárskú súťaž, pre e, podporu zamestnanosti. Program Európskej komisie na rok 2015 obsahuje body e, súvisiace s týmto, e, s touto oblasťou. Musíme e, takisto aj prepracovať smernicu o e, ETS a musíme pracovať aj na oblastiach, ktoré komisia zatiaľ e, nepokrýva. Chceme znížiť e, o 43% e, do roku 2030 porovnať s rokom 2005. Formulovali sme aj strategické usmernenia pre oblasti E, z ktorých musíme ešte priniesť konkrétne výsledky. V prvom rade treba e, priemyslu povedať, v ktorých oblastiach má e, šetriť energiou a musíme vytvoriť aj povolenia pre priemysel, aby bolo možné zmodernizovať elektrárne. A takisto potrebujeme ochranu pre tie oblasti priemyslu, ktoré v záveroch rady z oktobra 2014 eh, sú popísané, ale samozrejme sú tu určité obmedzenia v oblasti povolení, tie sa musia preto v budúcnosti eh, cieľenejšie uplatňovať. Musí mať konkurencieschopnejší eh, priemysel v Európskej únii. Je potrebné, aby eh, sme mali v EÚ eh, tie správne meritka. Treba pracovať na eh, zlepšení systému. Pre nás sú veľmi dôležité aj názory zainteresovaných strán. No a pokiaľ ide o otázky netýkajúce sa aj testu, sme zahájili legislatívnu činnosť, kde E, chceme pokryť aj sektory, ktoré sú momentálne mimo e, európskeho ETS. E, k tomu patria konzultácie s zainteresovanými stranami a aj štúdie o dopadoch. Už v roku 2016 chceme priniesť potom konkrétne návrhy. Ciele sa tu stanovia podobne ako v prípade cieľov na rok 2013 až 2020 keď budú niekde hodnoty nad priemerom EÚ, budeme e, zvažovať, či e, cieľe e, bolo možné dosiahnuť. Potrebujeme aj trh pre obnoviteľné zdroje energii, treba tu zvyšovať efektívnosť. Smernica obnoviteľných zdrojov energií sa musí prepracovať pre obdobie po roku 2020, aby sme sa venovali aj výzvam, ktoré vyplývajú z integrácie trhu Vytvorím nový balíček pre obnoviteľné e, zdroje energii, kde pôjde aj o to, aby sme zabezpečili nákladovo efektívne dosiahnutie cieľov na rok 2030. Musíme využívať nové technológie. Ak to neurobíme, tak nedocielime energeticky efektívne budovy ani e, priemyselné odvetvia. Tento akčný plán e, chceme zverejniť v roku 2015. V ňom nájdete popis e, technologickej e, situácie, teda situácie z technologického pohľadu. A e, prídem pomaly k záveru. Aby sme toto všetko dosiahli, je potrebné pozerať sa neustále do budúcnosti a jednou, jedným z riešení je aj zachytávanie CO2. Tu sú potrebné aj politické rozhodnutia ako napríklad aj reforma systému ETS. Ďakujem, pán komisár, za vašu prezentáciu a veľmi obsiahly e, popis veľkého množstva legislatívnych a nelegislatívnych návrhov v oblasti energetiky a klimatickej politiky. Ďakujem pekne. A teraz už otvárame diskusiu. E, najprv budú mať slovo naši koordinátori. Ako prvý má slovo pán Karinč. Kolegovia, tri minúty, prosím vás. Na tri minúty všetci koordinátori, ak môžem požiadať, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja teda sa pokúsim vyplniť tie tri minúty. Ďakujem pekne, pán komisár. Položím priamo otázku, aj keď neviem, či sa mi to podarí, k tým interkonektorom ste povedali, že ešte stále 12 členských štátov je pod stanovenými cieľmi. Majú ustavené projekty, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu. Ja by som sa rád spýtal, keď budeme mať vedecké prepojenie, tak ako ďaleko budeme od fungujúceho trhu. To znamená, tie bariéry, ktoré teraz existujú, hľadiska silných, dominantných národných eh, prekážok. To je ten problém, aby eh, fungoval obchod, eh, nielen tie fyzické prepojenia. Takže akú pozornosť my ako zákonodarcovia budeme musieť venovať tomu, aby sme odstránili aj tieto prekážky, aby tie, ten 10-percentný cieľ bol zmysluplný pre priemysel a spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Kristianis, teraz kolega Dan Mika. Vážený pán komisár, preto ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a predstavili akčný plán. Predstavili ste akčný plán, ktorý vítame. Najskôr by sme chceli privítať konzistentnosť, čo ste povedali. A, to, čo, a ďakujeme za to, že je to konzistentné s tým, čo povedal pán Ševčovič. Čo sa týka interkonektorov, tak niekedy spôsobuje obavy cieľ 2020. Tu budeme výročnú správu. Vo výročnej správe sa dá dokumentovať, aký pokrok bol dosiahnutý. Pretože niekedy sú rozdiely medzi tým, čo sa robí v členských štátoch. Po druhé, keď sa hovorí o imene elektrického prúdu alebo plynú medzi jednotlivými krajinami. Treba sa pýtať, kto bude eh, zodpovedať za monitoring eh, týchto tokov energie a ďalej. Tiež sa treba zamýšľať nad tým, čo so slnečnou energiou v juhu bude sa dať dnes do, na sever, alebo a tiež naopak hľadiska kúrenia, chladenia a tak ďalej. Ako bude prúdiť energia z, z juhu na sever a, tak, a naopak. Ďalej hovoríme o diverzifikácii producentov a pohybu z východu na západ a tak ďalej. Možno to je znak, že v budúcnosti sa tieto veci budú brať vážnejšie, čo je dobré. A jedna vec, ktorú chcem ešte privítať, je to, čo ste povedali k obnoviteľným zdrojom. Zdá sa, že teraz sa to berie oveľa serióznejšie, pretože tento priemysel potrebuje sa rozvíjať. Potrebujeme väčšie investície do obnoviteľných zdrojov. To znamená, že tento priemysel treba brať serióznejšie. Ľudia vnímajú obnoviteľné zdroje ako nie veľmi stále zdroje energie. My však ich musíme zmeniť na konzistentnejšie. A balíček pre obnoviteľné zdroje, ktorý istý stimul na podporu tohto sektora, tak aby sa odstránili nepredvídateľné stránky a faktory. A na záver, čo sa týka klimatických zmien, mohli by ste nám povedať, čo k tomu, aký je váš názor na Parížskú konferenciu? Ako budete informovať Európsky parlament o záležitostiach situácii z Paríže? Ďakujem. Ďakujem pekne. Prvý prejav bol v mene EPP, druhý SAD, EKR, príde možno trochu neskôr. No a slovo dostane teda ALDE. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Ďakujem za to, že ste prišli. Myslím, že máme v tomto legislatívnom období veľkú príležitosť vytvoriť udržateľnú energetickú politiku. Ide o fosílne paliva, ropu, uhlie a plyn, ale kolega Mika o tom hovoril. Vidíme možnosti zväčšeného, väčšieho trhu e, pre obnoviteľné zdroje. Každodenne sa v Európe vydávajú milióny na dovoz fosílnych palív to je zlé pre bezpečnosť a ochranu. My chceme mať dobrý pocit vzťahok s ostatným a pán Kanete, s vami by som chcel s vami by som chcel viesť diskusiu. Fosilné paliva nemôžu byť vnímané v opozícii s fosilnými palivami, ale je to, je to para, paralelne na ceste k ekologickejšiemu hospodárstvu v Európe. A jednotlivých krajín je to rôzne. Polsko má veľké zdroje uhlia, no a dôležité je, aby aj Polsko hospodársky rástlo, rástlo ale z ekologického hľadiska to musí ísť všetko správnym smerom. Mali by sme dávať pozor a sústrediť sa viac na obnoviteľné zdroje energie do budúcnosti. Ďalej je rôzne, rôzna situácia, rôzne vnímanie v jednotlivých krajinách aj s ohľadom na históriu. A treba sa tomu venovať aj v kontexte hospodárskej krízy. No a ďalej môžem dodať, že na vnútornom trhu nefunguje všetko ideálne. No a aj to, že životnému prostrediu zdroje energii v niektorých častiach Európy sa nedajú inde využívať. Máme pravidlá na predaj nadbytkov a ďalej transport elektrickej energie. Všetko to plýtvanie zdrojmi a v mnohých častiach Európy je nadbytok energie. No a ja som teda zo Švédska a podľa môjho názoru môžeme prispieť k tomu, aby sme v pobaltských krajinách našli bezpečné riešenia, myslím teraz na kábel medzi pobaltskými krajinami a Škandináviou. My máme nadbytok a pobaltské krajiny eh, chcú sa rozvíjať nezávislo, bezpečne a ekologicky. Možno by sme mohli nájsť nejaký eh, spoločný základ tejto práce s kolegami tak, aby sme eh, postupovali konzultatívnejšie. Na výbore sa dnes hlasovalo, rovnako sa hlasovalo o balíčku pre leteckú dopravu a hlasovali sme o lesníctve a o všetkých diskusiách je spoločný menovateľ, alebo sú spoločným menovateľom zelené alternatívy. Vždy sa to vníma v istej opozícii. To je politická výzva. Potrebujeme oboje keď chceme rozhodovať o tom, akým smerom sa budeme uberať. A chcem položiť otázku komisárovi, ako môžeme budovať túto stratégiu v budúcnosti tak, aby sme nevideli na dvoch stranách, nie v opozícii. Treba aj geograficky vnímať Európu inak, lepšie z dodávky energie. Ďakujem pekne. Teraz Claude Turmes v mene zelených, eh, nikdy nestráca čas, eh, klot eh, neustále aktívny. klot, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, ja vás čo ste povedali a som rád, že ste, ste načrtli tie legislatívne akty, ktoré predložíte a budete sa nimi zaoberať. Jedna vec, ktorú som včera povedal aj ševčo, komisárovi Ševčovičovi. Chceme vybudovať vnútorný trh. Ale na vnútornom trhu je to obrovské narušenie, je to spojené so subvenciami a neinternalizáciou externalít. No a komisia sa tomuto v minulých rokoch veľmi venovala, bolo to finalizované Eh, minulý roka, to eh, je štádii ECOFIS. Samozrejme, dá sa, dá sa hovoriť o, o detailoch štúdie, ale výsledok je, že na vnútornom trhu najviac sa eh, narúša trh podpora pre fosílne palivá, po druhé podpora pre jadrovú energiu, až potom prichádzajú obnoviteľné zdroje. No a momentálne vidíme v tom, že obnoviteľné zdroje sa musia dostať na trh, bližšie na trh. Ale keď trh vysiela zlé signály, ak nie je skutočne vybudovaný okolo obnoviteľných zdrojov, tak dnes energia a jediný trh neexistuje a nie je vytvorený pre obnoviteľné zdroje. Bol vytvorený začiatkom 90. rokov pre továrne a elektrárne, ktoré v podstate nakupujú energiu neprodukujú energiu, čo v podstate to je hlavný problém. Takže ja sa chcem spýtať, ako sa chce, ako chce komisia vyriešiť toto narušenie trhu a jeden z aspektov, ktorý zverejnený tento víkend, že v Nemecku, čo je jedna z tých najstabilnejších krajín, má veľmi detailnú reguláciu, Oficiálne čísla ministerstva ukazujú, že nie je dosť prostriedkov na odstavku existujúcich jadrových elektrární. A toto je problém. Komisia už v roku 2003 prislúbila, že tento problém vyrieši. A preto, že sa to neriešilo v roku 2004, ľudská energetika a tých 30 miliónov, ktoré zaplatili za odstavku vyplýtvaných. No a nemáme preto riešenie. Takže chceme, aby daňoví poplatníci prebrali všetky náklady, ktoré by mali investovať prevádzkovateľia jadrových elektrárni a jadroví operátori. Chceme spravodlivý trh, kde výrobcovia musia prebrať náklady a nie daňoví poplatníci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, drahý kolega. A s ďalším rečníkom v mene GUE. Neoklis Selikiotis. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Prvá téma, ktorej sa chcem venovať, je izolácia regiónov a členských krajín od veľkých sietí Cyprus a Malta, ako je známe a mnohé horské a ostrovné oblasti sú izolované. Na to, aby sme to zmenili, myslím, že cieľ bol stanovený, avšak nebol splnený alebo neplní sa. Existujú nejaké náznaky, ale nie konkrétne opatrenia na pripojenie týchto oblastí. Vieme, že existuje politická podpora pre isté energetické zariadenia, aj systémy odvodňovania. Takže čo sa tam konkrétne deje? V juhovýchodnom Stredomorí existuje možnosť vytvoriť a vybudovať takéto zariadenia na získavanie energie. A ja musím povedať, že keď sa v tejto oblasti budujú atomové energie a atomové elektrárne, je to problém. V Turecku sa majú vybudovať jadrové elektrárne a odstraňovanie jadrového odpadu je hrozbou, ohrozením pre občan, občanov a celú EÚ. My sa musíme nad tým zamyslieť, čo sa stane v prípade nejakej nehody. Vieme, že sú to oblasti eh, s veľkou tektonickou činnosťou, možno je to tá najcitlivejšia oblasť eh, zo seizmologického hľadiska. Podnikne niečo Európska únia, aby zvýšila energetickú bezpečnosť v juhovýchodnej Európe aj v oblasti Stredomoria a budete robiť niečo pre bezpečnosť týchto oblastí. Vieme, že Turecko má špecifické plány, no a súčasne je Turecko kandidátskou krajinou a mali by sme im zabrániť budovať takéto nebezpečné elektrárne. Predstaviteľe FTD tiež príde neskôr, takže končím, končili sme kolo koordinátorov. No a pán komisár, teraz by som vám rád dal slovo na to, aby ste mohli reagovať na tieto otázky a pripomienky. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som začal s náročnou a ťažkou otázkou EPP hovorí o tých interkonektoroch, už to je dobré, ale čo potom? Je správne, že na trhu musíme urobiť zmeny, potrebujeme viacej veci, musíme budovať inteligentné siete, musíme eliminovať problémy narušenej meny energii a jeden z problémov sú kapacitné platby, pretože momentálne v členských štátoch sú rôzne systémy na podporu kapacity. V budúcnosti by to mohlo byť, eh, mohol byť problém. Musíme riešiť problém regulovaných cien, tiež, tiež prekážka. A preto dáme oznámenie o zmenách na budovaní trhu v našom, v našom znamení o ACER. Budeme hovoriť o budovaní kapacít, o tom, ako treba zlepšiť regionálnu spoluprácu v podpore obnoviteľných zdrojov, tak sme mali spoločné systémy, založené na trhoch, ktoré nenarúšajú trh, ako podporíme regionálne systémy, ako zvýšiť flexibilitu trhu, e, vrátanie reakcií na dopyt, ako zlepšiť koordináciu na úrovni transmisie, ako aktivnejšie, aktivnejšie úlohu by sme mohli zohrávať ako zvýšiť regionálnu konkurencieschopnosť. Takže to sú všetko veci, ktoré treba riešiť. Interkonektory, to je základ systému, ale nestačí to. Čiže vaša otázka je oprávnená a musíme ju riešiť. Ďalej je tu zaznela otázka o tom, čo urobíme v nadväznosti na rozvoj obnoviteľných zdrojov, ciele. My vydáme správu, aký je reálny rozvoj, využitie obnoviteľných zdrojov energie v Európe, vidíme, kde sú problémy v členských štátoch na to, aby sme dokázali vypracovať novú smernicu o obnoviteľných zdrojov, zdrojoch, tak aby sme dokázali tento problém riešiť. Ale máme veľmi ambiciózny balíček pre obnoviteľné zdroje, vrátanie novej smernice o obnoviteľných zdrojoch, usmernenia o najlepších postupoch, revízia existujúcich smerníc, komunikácia o najlepších postupoch na podporu energetických systémov. Máme tu obrovský problém. Pán Turmes povedal, že je to v poriadku. Treba prístup na trh. Lenže budeme musieť podporovať systém orientovaný na trhoch. Trh potrebujeme iné systémy obnoviteľných zdrojov v Európe. Niektoré z nich a vytvárajú rôzne podmienky pre konkurencie hospodárskej súťaž členských štátov, pretože keď budeme mať obrovský systém obnoviteľných zdrojov s obrovskou štátnou pomocou, tak bude to konkurenčná výhoda voči iným. Takže chceme eh, rozvieť ďalej obnoviteľné zdroje, prečo musíme budovať interkonektory, pretože nemôžem zvýšiť kapacitu obnoviteľných zdrojov, ak nebudeme mať interkonektory. To je nemožné splniť cieľ 27 cezhraničné na európskej úrovni, keď neprepojíme všetky siete. To je nemožné, pretože je tu veľká variabilita medzi členskými štátmi a dokonca aj niekto v rámci niektorých členských štátov treba propojiť sever s juhom a niektorých členských štátoch to nie je jednoduché v rámci jedného štátu, takže s týmto sa komisia bude musieť zaoberať na regionálnej úrovni podporu na trhovom základe pre obnoviteľné zdroje, hlavne kvôli tomu, že teraz čelíme, keď sú veľmi spole technológie sú stále iné, do ktorých treba ešte investovať množstvo peňazí na inovácie, aby sa dali použiť na trhu. Ale niektoré z nich dokážu prežiť bez štátnej pomoci. Na druhej strane Otázka, ktorá bola spojená s LNG, veľmi dobrá otázka. Aká je najlepšia stratégia v LNG? Momentálne sme v situácii, kedy máme mm, málo, teda nízke ceny pre ropu. V mnohých prípadoch je cena plynu a ropy prepojená chceme navýšiť eh, konkurencieschopnosť v tejto oblasti. Diskutujeme s Američanmi aj o TTIPs a toto bude dôležitá kapitola, energetická kapitola, eh, ktorá sa týka vývozu plynu z USA bude dôležitá. Sú to nové príležitosti, aby sa vytvorila stratégia LNG, ktorá bude veľmi dôležitá pre bezpečnosť dodávok. Máme problémy so zemným plynom, s diversifikáciou ciest, ale LNG je skutočnou alternatívou. My počítame s podporou parlamentu v tom, ako vytvoriť inteligentnú stratégiu LNG preto, aby sme mali skutočnú bezpečnosť v dodávkach plynu, plynovodmi a aj LNG. Toto bude dôležité vytvoriť takúto politiku. Claude Turmes hovoril o probléme dotácií, hlavne pre fosílne paliva. Je jasné, že z, mm, teraz je veľmi pozitívne myslenie v tejto oblasti, pretože máme nízke ceny ropy. A toto je správna chvíľa sústrediť sa na to, čo sa urobí s dotáciami v energetike. Aby sme mali ucelený obraz o celej situácii. Tam ide o stovky miliard e, v objeme dodávok a dotácie sú taktiež veľmi vysoké, čiže musíme mať jasný prehľad, keďže je potrebné e, túto podporu e, revidovať. Čiže je to správna chvíľa začať uvažovať o týchto otázkach. Musíme začať premýšľať. Problém Odstávky jadrových elektrární a jadrovej energii, to je dôležitá téma. Komisia <clears throat> zahájí alebo vydá oznámenie o novej stratégii v oblasti jadra v súrade s článkom 40 zmluvy o Euroatome. Táto <clears throat> nová koncepcia poskytne informácie o investíciách do jadra, o budúcich trendoch, o politike a budú tu aj nové iniciatívy, obla, opiel ide o revíziu nariadenia investičný, o investičných projektoch a toto bude usmernenie pre členské krajiny. To si vyžaduje, aby členské krajiny oznámili komisii svoje kroky v týchto oblastiach. Ja teda to chápem týmto spôsobom a je to, táto nová situácia je dobrou príležitosťou. My teda nevieme, či e, táto situácia pretrvá, ale je to dobrá chvíľa začať uvažovať aj o týchto veciach, keďže e, musíme uvažovať o vývoji LNG nielen na európskej, ale na globálnej úrovni. Dotácie na ropu nie sú iba európskym problémom, je to globálny problém, ktorý treba riešiť. Bola tu otázka o probléme krajín, ktoré sú dotknuté bezpečnosťou dodávky, dodávok. Mm, komisia je toho názor, že každá krajina musí riešiť tento problém. Niekde sú tie problémy viac, niekde menej intenzívne, ale momentálne eh, hovoríme o vývoji rozličných koridorov. podľa investičných plánov. My chceme eh, vytvoriť prepojenia v juhovýchodnej Európe tak, napríklad Bulharsko, Grécko, Bulharsko, Srbsko. Chceme, aby každá krajina EÚ v oblasti elektriny dosiahla 10 prepojenia do roku 2020 eh, a aspoň troch dodávateľov v oblasti plynu. Troch rozličných dodávateľov plynu plné prepojenie na úrovni 10 Preto, aby sme mali takéto prepojenie, aby sa realizovala naša politika v oblasti LNG, sme v oveľa lepšej pozícii ako v minulosti. A chcem to veľmi zdôrazniť. Musíme poznať naše silné a slabé stránky. Ak to bude solidarita medzi členskými krajinami a vytvoríme viac takýchto prepojení, ak Hm. to tak bude, tak zvýšime aj bezpečnosť dodávok, ale tento projekt Energetickej únie má len jeden problém. Musíme konať tak a so všetkými zdrojmi naraz. Musíme vytvoriť skutočne vnútorný trh, rozvíjať obnoviteľné zdroje, energetickú účinnosť. Všetko sa musí urobiť naraz. Aby sme dosiahli vyvážený balík, preto treba všetky kroky urobiť naraz. Čiže Máme tu 5-ročné obdobie a činnosť tohto výboru bude veľmi intenzívna a dúfam, že budeme mať podporu výboru, e, dostaneme ich nápady a myšlienky a komisia bude veľmi otvorená tomu, aby sme mali úprimný dialog s parlamentom, aby sme dosiahli všetky výsledky akčného plánu v oblasti energetiky. Ďakujem pekne, pán komisár, za vaše odpovede a pripomienky sú veľmi dôležité. Činnosť každého výboru je dôležitá a mm, máme tu nového člena vo výbore ITRE, pána Orbana. Vítajte. Mm, teraz sme možno najaktívnejším výborom. V parlamente vy nahradzujete pána Ešenika, pokiaľ viem. Poprosím vás teda, aby ste sa ujali slova. Bohužiaľ bez mikrofónu. Pán komisár, a ako dôsledok vašich krokov a krokov vašich kolegov Španielsko má o 72% vyššie náklady na paliva. Je to najvyššie v Európe a to napriek snahe, ktoré, ktorú Španielsko urobilo. Máme 30 miliard, teda objem nedostatku tejto oblasti a máme tarifný de- deficit, ako sa to nazýva. spotrebitelia a producenti obnoviteľných zdrojí, zdrojov e, za to všetko platia. A najhoršie na tom je, že v Španielsku sme v situácii, keď máme energetickú chudobu a nič menej zisky veľkých španielských elektronických spoločností sú zdvojnásobené. Zdv- porovnaní s európskymi číslami, teda s číslami iných európskych krajín. Takže aké, aké bude efekty týchto európskych opat- týchto energetických opatrení, e, ktoré tu presadzujete? Každý hovorí o demokratizácii a prístupu k energii. Nehovoríte o otvorení trhov a mm, o vyriešení energetickej chudoby v Španielsku a v iných európskych krajinách. Je taktiež veľmi zlé, že podľa Greenpeace 8 európskych elektronických spoločností rieši znečistenie ich zariadení, ale pretože je tu lobby týchto elektronických firiem, majú oveľa eh, tolerant, tolerovateľnejšie limity ako ich eh, súpery. Ďakujem. Mám tu minútu alebo minútu a pol v druhom kole, ale teda ste tu prvýkrát v našom výbore, čiže mohli ste hovoriť viac ako dve minúty. Pani Pilar de Casillo má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, komisár, v našom výbore. A som veľmi rada, že máte teda práve toto. E, energetické portfólio je naozaj uh, <clears throat> veľmi impresívne to, ako vy sa staviate k európskej navedskej politike. V podstate o to tu ide a pre nás je veľmi dôležité hovoriť s komisárom, ktorý má práve toto portfólio. Samozrejme, to, čo robíte, je úplne legitímne, ale v európskej energetickej politike ste mali najskôr úvodný prejav a potom ste dali odpovede, ktoré boli také komplexné, vyčerpávajúce, že naozaj nie je veľa toho, čo by som sa ešte mohla spýtať alebo otvoriť nejaké nové oblasti. Dve veci, ktoré sa chcem však spýtať sú, poprvé hovorili ste o monitorovaní procesu prepojenia e, interkonektorov, e, e, aké tu budeme mať regionálne skupiny. A druhá otázka, ako chce komisia príjmať iniciatívu v rozvoji tohto, tejto oblasti vrátane, teda zapracovania digitalizácie alebo inteligentných sietí. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem pán komisár. Vždy, keď Eh, počujem eh, týchto rečníkov, tak mám pocit, že všetci sú pripravení niečo hovoriť a je tu teda aj legislatíva. Sú tu tri kľúčové slova. Jedno je bezpečnosť, potom diverzita a tretia, tretie slovo prepojenosť. S tými tromi dosiahneme bezpečnosť v Európe, zvlášť pre energetickú úniu. Chcem sa spýtať dve otázky. V mojom regióne je veľmi malá mm, prepojenosť v oblasti plynu, aj kúrenie e, je e, na báze ropy. Možno, že to by sa malo riešiť na európskej úrovni. Po druhé, hovorili ste aj o tom, že tu bude navrhnutá legislatíva v oblasti LNG, to je dobré a tiež v oblasti budov a toto je kľúčové. Tam by sa dalo veľa urobiť v oblasti energetickej účinnosti, pretože máme tu geotermálne zdroje, um, ústredné kúrenie a je to teda príležitosť, aby sme mali uh, úspornejšie domy. Koľko teda by trvalo, kým by sme mali takúto legislatívu, sme mali napríklad pasívne domy a podobne. Ďakujem, pani Griffin. Ďakujem pekne, pán Buzek. Pán komisár, som veľmi rada, že tu presadzujete energetickú účinnosť. Mohli by ste hovoriť trošku viac o prepojení energetickou účinnosťou a energetickou chudobou? Vieme, že účinnosť je kľúčovou odpoveďou eh, a energetická účinnosť si vyžaduje to, aby sa bola považovaná za zdroj energie. Ako pán komisár spomenul, e, máme 75 tohto portfólia, ktoré je neefektívne a sú tu obrovské možnosti, veľký potenciál. Hovorí sa vo vašom oznámení komisie, že táto chudoba sa dá vyriešiť iba kombináciou opatrení, avšak žiadne konkrétne opatrenia neboli špecifikované. Včera pani Sekovič povedala, že legislatíva sa bude revidovať, pani Tyson bude súčasťou e, tejto snahy bojovať s energetickou chudobou. Mohli by ste nám povedať, či energetická chudoba sa bude brať do úvahy pri revézii legislatívy o energetickej účinnosti, ktorú ste spomenuli, že sa bude rozvieť a tiež ako chcete koordinovať prácu s pani Tyson v oblasti energetickej chudoby a aká bude celková stratégia? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Kofort. Ďakujem pekne. Dovolte mi tiež najskôr, bohužiaľ bez mikrofónu. Je veľmi dôležité, aby sme mali plne integrovaný e, trh s energiou, inteligentné siete a ostatné opatrenia, ale kladím si otázku, či by sme dokázali uspieť, teda aký je plán na posilnenie napríklad ECER. Eh, eh, máme zdroje pre ECER, ale potrebujeme aj tú regulatívnu zložku napríklad TSO, sú prekážkou v plnej integrácii energetického trhu. A to je nevyhnutná podmienka, aby sme teda dosiahli naše ciele, keď chceme mať plne integrovaný energetický trh. To je prvá otázka. Druhá. Spomínali ste, že je dobré, že rada prišla s dobrými závermi o správe. Myslím, že to voláte dynamická eh, štruktúra riadenia. Ak chceme skutočne dosiahnuť ten cieľ 2030, tak nielen, že potrebujeme dynamickú štruktúru riadenia a správy eh, týchto cieľov, je to naozaj veľmi veľký projekt, ale aké myšlienky má komisia preto, aby sa zabezpečil tento koncept, aby sme dosiahli tieto ciele v energetickej e, účinnosti, v obnoviteľných zdrojoch a tak ďalej. Ďakujem. Pán Žado? Ďakujem, pán komisár. Vypočul som si niektorých kolegov a konštatujem, že máte tu určitý fanklub v našom výbore ITREK. To je nečakané, keď sa pozrieme pár rokov späť. Hovoríte o cieľoch oblasti energetiky, klímy. Vychádzate zo záverov Európskeho samitu a v podstate čo inštitucionálne zdôvodňuje to, že závery samitu sú základom e, práce Európskej inštitúcie. Prečo e, nezačnete radou, samitom, s vašimi deklaráciami o uzneseniach, ktoré odhlasoval Európsky parlament, či už ide o klímu, obnoviteľné zdroje alebo energetickú účinnosť. Je rovnako legitimné, prečo máme tu dvoch zákonodárcov a jeden nie je rovný druhému. To mi vysvetlíte. Druhá otázka. Nemyslíte si, že nová terminológia záverov e, rády, týka sa to pôvodných zdrojov, e, uhlíka a tak ďalej, že toto je vlastne obrovský zmetok e, spôsobený v našich ambíciách a nejde vlastne o znovu nacionalizáciu európskej energetickej politiky. Hovoríme o vnútornom trhu s, s energiou, e, s elektrínou. A posledná otázka. Boli tu také dvojznačné prehlásenia o dvoch stupňoch víziev, teda nedosiahnutelné ciele, na ktorých by sa mala sústrediť diskusia o klimatických cieľoch. Nie je tu nejaká dvojznačnosť v Európskej komisii alebo u vás, že v podstate tu potrebujeme cestovnú mapu, ktorá bude hovoriť o záväzných cieľoch. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Pán Kanety, hovorili ste o cene ropy úplne na začiatku. E, tá bol, nebola nikdy taká nízka a toto je cena, ktorá je politickou cenou. Saudská Arábia v úvodzovkách sa chce zbaviť konkurenciu a napríklad brilicového plynu alebo z bitumenové piesky, aby teda e, dosiahla tú správnu cenu. Nie je tu nejaká mm, iniciatíva, aby sa definovala e, cena CO2? Ďalší rečník, pán Vidal. Ďakujem pekne. <clears throat> Blahoželám novému komisárovi k značnej snahe, e, ktorú vkladá do koordinácie svojej práce, aby sme teda dosiahli skutočne efektívnu energetickú politiku, energetická únia, prepojenie. Toto všetko sú veľmi dôležité kroky, je to čas pre nové iniciatívy. Niektoré e, oblasti tohto projektu si vyžaduje hlbokú koordináciu energetickej politiky a správy. Avšak e, je to koncept, ktorý ešte nebol dostatočne rozvinutý, aby som chcel vedel, aká je vaša vízia, ako je možné sklbiť užšiu spoluprácu v energetike a rešpektovanie národných e, priorít každého členského štátu, pokiaľ ide napríklad o energetický mix. E, to určite komisia uznáva. A druhý bod, v boji proti klimatickým zmenám. Vidím, že komisia eh, obhajuje ambiciozný plán pre eh, teda Paríž. A toto je dôležitý eh, cieľ pre nás všetkých, pre teda krajiny, ktoré produkujú skleníkové plyny, by mali proporcionálne ich produkciu redukovať. Snažíme sa teda splniť tieto záväzky, ale máme aj nejaký plán B v komisii, vzhľadom na to, že my sme zodpovední iba za 9 emisí skleníkových plynov. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Energetická únia je určite veľkou šancou a určite e, podporujem aj to, čo zaznelo, že potrebujeme urobiť niečo pre Európu ale napríklad 12 členských štátov vôbec nie je napojených skutočne na uh, siete s elektrinou. To je všetko dobré, ale vidím tu aj problémy. Keď jadrová energia získa takýto priestor, to mi nie je jasné. Hovoríme o vývoji najvyšších štandardov a e, podobne. Toto, čo sa tu spomína, je pre mňa e, science fiction. Ja si myslím, že takéto stanovenie cieľov je nesprávne. A máme aj problém s tým, že tu nie sú jasné e, e, dátumy spojené s ukončením napríklad používania tých druhov energií, Takže takéto upresnenia mi tu chýbajú. A mám potom ešte otázku vzťahujúcu sa na energetickú kooperáciu s tretími štátmi. Bod 15 v vašom akčnom pláne obsahuje energetickú kooperáciu s tretími štátmi. Mohli by ste k tomu niečo povedať? Pani eh, Kumpola 3. Ďakujem pekne, pán predseda. Vaša prezentácia bola jasná a je dobré, že pokračujeme e, v diskusii o tomto návrhu. E, dnes sme diskutovali, dnes diskutujeme s vami, včera s pánom Ševčovičom, hovoríme o tom, že energetická efektivita je veľmi dôležitá, ale potom sú to aj iné zdroje, o ktorých treba hovoriť, ktoré treba e, vyčerpať a pokiaľ ide o flexibilitu v elektrických eh, sieťach, táto je veľmi potrebná, ale sú tu technologické riešenia, nielen interkonektory a regionálna spolupráca, ale aj flexibilita eh, sieti na regionálnej aj širšej úrovni je potrebná. A potom ste spomenuli trvalúžateľnú biomasu. Prednedávno som si pozrela dokument, dokument eh, komisie ako splňajú jednotlivé e, členské štáty svoje e, ciele. Iba tri sú to Švédsko, Estonsko a Bulharsko. Ja som z Fínska, máme 35 a cieľom je 38 Iba Švedsko a Lotyšsko majú viac a spomínal som 6 krajín, 5 z nich veľmi závisí od e, bioenergií a keď sa pozrieme na bioenergie ako také, niektorí ľudia eh, ich používanie kritizujú. Takže ako trvalo udržateľné vlastne je používanie bioenergii? Treba zabezpečiť, aby sme to mali, ale treba to mať aj správnym spôsobom. Ďakujem teraz pán Lavandovský. Pán komisár, na konci predchádzajúcej komisie Barozo e, e, e, 2, keď sa skončila tá vojna ohľadom rozpočtu, diskutovali sme o tom, ako zabezpečiť ambicióznu klimatickú agendu a rýchlo sa meniacu agendu v oblasti energetickej politiky aby sme sa nevenovali iba cenotvorbe, ale aj otázke bezpečnosti komisár pre energetiku a komisár pre životné prostredie. E, tam e, e, boli také dva protipóly. Vy vlastne musíte toto vo vašej osobe zlúčovať, ale nechceli sme spomínať ETS pred rokom 2020 kvôli takejto vyváženosti. Už tu máme backloading 900, 900 miliónov dolarov. A teraz Chceme, aby to začalo fungovať v roku 2018 alebo 2019. Nemali by sme si robiť žiadne ilúzie. Pre podniky v Európe to e, znamená, že opäť zhoršujeme e, pozíciu. A pokiaľ ide o vašu agendu, ako vidíte cieľ e, obnovy priemyslu v Európskej e, únii. Ako vidíte, zabezpečovanie e, rovnakých e, podmienok pre chemický priemysel, ktorý musí splňať v Európe požiadavky podľa zmenice REACH. Ďakujem, pán predseda. Dve stručné otázky, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť. Ako komisia chce zabezpečiť že sa e, e, tento jednotný energetický trh bude aj v praxi realizovať na úrovni EÚ a členských štátov. A mm, pokiaľ je energetická efektivita, keď sa uzná ako energetický zdroj ako taký, ako komisia chce zabezpečiť, aby bol dostatok financovania pre projekty energetickej e, efektívnosti v investičnom balíčku. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Javor. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás a zdieľate s nami vaše názory. Ja sa chcem spýtať eh, k tomu novozoru pána Ševčoviča, eh, k návrhu pána Ševčoviča o piatich pilieroch po Európskej rade minulý týždeň a potom, e, ako som sa pozrel na európsku e, diskusiu ohľadom energetickej bezpečnosti, máme dojem, že väčšina energetickej únie e, sa hýbe smerom k tomu, že bude skôr stať na jadre, než na obnoviteľných zdrojoch energii, Ako chcete zabezpečiť, sa to nestane aby EÚ spolufinancovala obrovské infraštruktúrne investície, pritom e, slabým bodom e, v našej legislatíve je implementácia. 10 e, členských štátov nie je v súlade s tretím energetickým balíčkom napríklad. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalším rečníkom je pani Cabezon Ruiz. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Mám jednu otázku pre eh, pána komisára. Ide tam o vlastnú spotrebu. Rada by som vedela, ako to vyzerá v júni. Eh, dostaneme odporúčanie, pokiaľ ide o vlastnú spotrebu. Akým smerom toto pôjde, by som rada vedela. A môžu drobní spotrebitelia energiu e, sami vyrábať a ako to bude vyzerať s poplatkami. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie otázky? Chcem sa ospravedlniť, že som bol taký prísny, pokiaľ ide o rečnícky čas, ale pán komisár bude musieť o 7 minút najneskôr odísť. Takže bude to pre neho naozaj ťažké zodpovedať na všetky otázky. Nech sa páči, pán komisár ale pokojne budem sa snažiť na ne zodpovedať. Takže to prvá otázka, ktorá zaznela, pán Orbán, čo vám môžem povedať, ja e, nie som minister e, Španielského kráľovstva, som európsky komisár, takže neidentifikujem sa s energetickou politikou akéhokoľvek členského štátu. Ja sa zasadujem za európsku politiku politiku všetkých členských štátov. Takže to v prvej otázke. Druhá otázka. E, e, sedí to, že ceny v EÚ sú nastavené vysoko, v niektorých členských štátoch dokonca veľmi vysoko. V porovnaní s konkurentmi ako USA Takže naozaj na strane USA je e, veľká e, hospodárska e, výhoda. EU nebude nikdy poskytovateľom energií. My sme externe závislí od dodávok energií. A to vyslov, vy, objasňuje túto skutočnosť. A Našim cieľom e, sú teda konkurencieschopné e, ceny energií, viac e, poskytovateľov, viac alternatív, tekutý plyn, nielen teda zemný plyn, inteligentné siete, možnosť voľby pre spotrebiteľov, o to ide. Pri energetickej únii ide v prvom rade o energetickú efektivitu, je to na mňa urobilo veľký dojem. Máme tu naozaj e, politiku, pri ktorej môžu e, všetci iba vyhrať. Takže je to jasné, Takže je jasné, že to je dôležitá politika. Aby sme mali lacnú energiu, musíme analyzovať e, cenový mechanizmus. Tam e, e, tohto sú, tejto, súčasťou tohto sú rôzne oblasti ako dane a podobne. Takže my musíme tú cenovú štruktúru v EÚ zanalizovať, aby sme naozaj prišli na to, čo sa deje. A chceme odbúrať regulované ceny Pán Karin sa spýtal na ten e, trh. V tejto súvislosti máme v niektorých členských štátoch regulované ceny a potom je nemožné e, navzájom si predávať energie, pretože e, v jednotlivých krajinách sú iné cenové mechanizmy, ale keď toto odstránime, tak potom budeme musieť sa zaoberať otázkou energetickej chudoby. A týmto sa komisia zaoberá intenzívne. To je naozaj reálna otázka v EÚ, v Španielsku, všade v EÚ. Energetická efektívnosť je tu najlepšou odpoveďou, ak bude mať efektívne budovy, ktoré budú menej spotrebovávať. E, týmto tu konkrétne pomôžeme a preto e, chceme e, vyvinúť aj financovanie pre malé budovy, dostatok financií na vývoj ambicióznych stratégií pre energetickú efektívnosť pre všetkých a niekedy budú musieť aj vlády zmeniť svoje vnútorné predpisy. Niekedy musíte mať aj e, súhlas všetkých e, majiteľov. E, v prípade veľkého bytného bytu to, domu to môže byť problém, aby sa teda pristúpilo k jeho prestavbe a zvýšenie jeho efektívnosti. Ale 80 budov v EÚ sú neefektívne, 40 energií ide do budov. Takže to je tá najdôležitejšia vec, ktorou sa musíme zaoberať. Energetická efektivita budovy, e, kúrenie, chladenie. Tu je to veľmi jasné. Ale energetická chudoba, e, e, tej sa môžeme venovať iba viacerými opatreniami, aj na sociálnej úrovni, aj na regionálnej a národnej. Aj keď je to zodpovednosťou EÚ, Európska únia tam musí poskytovať usmernenia E, takže s komunárskou e, TISEN chceme na jednej strane odborovať regulované ceny, na druhej strane e, sa zaoberať energetickou chudobou a to naraz v koordinácii s príslušnými komisármi. Toto je veľmi dôležitá téma, kde musíme zabezpečiť kooperáciu s národnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami a všetkými zainteresovanými, pretože v, v e, jednotlivých e, e, štátoch máme ešte aj odlišné definície zraniteľných spotrebiteľov energií, takže toto sú veci, ktorým sa musíme venovať. A potom tu bola ešte otázka, ako sa venovať teda vnútornému trhu. Keď chceme mať vnútorný trh, musíme sa venovať mnohým, mnohým problémom s Áziou, budeme sa snažiť v rámci vnútorného e, energetického trhu e, revidovať regulačný rámec. Musíme posilňovať nezávislosť e, regulátorov, aby mohli dohliadať na vývoj európskeho vnútorného trhu a jednotlivé pravidlá na ňom a treba sa zaoberať aj cezhraničnými otázkami, ktoré tu budú tiež veľmi dôležité. Budeme sa musieť prispôsobiť novým, novému vývoju na energetických trhoch. Takže tu je veľké množstvo možností. Treba to len správne nastaviť. Takže eh, SR bude mať dôležitú úlohu na tom novom eh, trhu s, eh, s energiami, ale nenahradí národných regulátorov. Tí budú mať svoje vlastné úlohy. Ale európsky regulátor bude mať dôležitú významnú úlohu, najmä v cezhraničných oblastiach, kde národní regulátory toto nebudú vedieť vyriešiť. A potom tu zaznela otázka veľmi dôležitá otázka e, vzťahujúca sa na úroveň ambícií. Máme vysokú mieru ambícií v oblasti e, klímy. V roku 2015 sme mali cieľ redukcie e, emisí CO2 o 16 Prečo 16 To je to správne číslo, aby sme ošetrili to zvyšovanie o 2 stupne. Takže takto my nastavujeme naše čísla na ceste do e, Paríža sa teraz hovorí, že momentálne iba dve ekonomiky. The second one is the European Union, not a single any other country. Uh, si nastavili svoje ciele EU a e, Švajčiarsko. A my teraz žiadame, aby všetky krajiny prišli s ambicioznými návrhmi. Ak by G7, G20 prišla s rovnakými e, návrhmi, tak by sme tu mali rovnakú e, mieru e, hospodárskej súťaže a mali by sme... Takže ak, ak sa nám to nepodarí, tak to bude mať problém. A je potrebné, aby všetky priemyselné krajiny mali ambiciózne záväzky pred COPom 21. Našim cieľom je teda tých dva, e, sú teda tie dva, dva stupne. Ak nie, tak musíme sa zaobrať našou e, mierou ambícií. My e, naše ambície zvyšujeme, aby sme docelili náš cieľ. It might be that there are not sufficient commitments, but there is an ambition. Takže máme tu dynamický proces revízie E, e, toho súčasťou e, sú analýzy a takto vyzerá teda tá globálna výzva. Toto je tá hlavná výzva nášho storočia, dôležitá úloha, ktorú sa musíme všetci venovať. A potom je to ešte otázka týkajúca sa skutočnosti toho, keď, keď teraz máme nízke ceny ropy, prečo neprispôsobíme tým cenu za uhlík po zdlhavých diskusiách na komisii, na rade, v parlamente sme sa rozhodli pre e, trh s e, uhlíkom. Je najefektívnejší na svete, nie je dokonalý. No, pán Legandovský spomenul určité body v tejto súvislosti. Teraz tam odlišné pozície na rade, v parlamente. Komisia povedala jednu vec ak by tu bola široká e, podpora e, pre to uplatňovanie, dobre, ak nie, tak to budeme mať náš vlastný návrh. Uvidíme, čo sa stane. Budeme sa konštruktívne súčasňovať e, na diskusiách a budeme hľadať dobrý kompromis. Ale je treba inovovať. Zároveň komisia chce e, budovať zachytávanie, systémy zachytávania uhlíka a potom čo e, s tým všetkým e, uhlím, bridlicovým plynom, jadrom. Komisia hovorí, že je tu možné mať teda umožniť členským štátom, aby slobodne rozhodovali pohľadom ich energetického mixu, ale v prípade, že sa rozhodnú pre jadro, treba zabezpečiť, aby to už tie najvyššie štandardy. ale je teda e, potrebné bojovať proti e, emisiám aj pomocou zachytávania uhlíka. Takže je tu jasný obraz toho, čo sa musí urobiť. Treba rešpitovať e, tento princíp, že každý členský štát môže vyvíjať svoj vlastný energetický mix. My podporujeme obnoviteľné zdroje energie, a tie potrebujú nejaký backup, nejakú zábezpeku, to je potrebné. My to budeme naozaj podporovať, ale musíme mať viaceré zdroje v Európskej únii. Toto budeme robiť v budúcnosti. Je mi ľúto, že som nezodpovedal všetky otázky, takže pár ešte spotreba. Samozrejme, keď sme dali naše oznámenie, distribúcia roba bude jedna z hlavných tém, ktoré budeme musieť riešiť rôzne témy, potreby, plná absorpcia a tiež obnoviteľné zdroje, ktoré sú napojené na sieť, takže uvidíme, aké budú regionálne poplatky a to bude neustále diskusia. Ja navrhujem, pán predseda, aby sme viedli veľmi a mali úzke kontakty s parlamentom pred spustením akékoľvek iniciatívy, aby sme videli všetky možnosti, zvážili za a proti a ja sa zavezujem, že ja prídem vždy, keď mi to umožníte, pán predseda. Ďakujem pekne, to bude závisieť od všetkých členov výboru. Ďakujem za vašu prezentáciu, pán komisár. Ďakujem za vašu prezentáciu. A čaká nás veľmi napínavé obdobie. Ďakujem pekne, pán komisár. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. To je veľmi dôležité. E, efektivita využívania zdrojov smerom k cirkulárnemu hospodárstvu. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, Pilar Uh, uh, dear colleagues, as usual. Kolegyne, kolegovia, ako vždy, my by sme boli radi, keby ste tu ostali až do konca zasadnutia, avšak ak si želáte, ak chcete odísť, tak prosím, spravte tak potichu a rýchlo. A je mi ľúto, že to musím povedať takto. OK, OK, OK. Madam Kumpula Natri as well. Please. <laughs> OK. No dobre, takže začneme. Efektívne využívanie zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo a spravodajcom je kolega Benedek Jávor. Ja by som chcel povedať, že legislatívny návrh, ktorý ide k obehovému hospodárstvu, ktorý sa tiež nazýva odpadový balíček, navrhovaný komisiou bol stiahnutý za slubom komisie, že predloží zlepšený návrh. Výbor Envy sa venuje tejto téme e, vo forme správe z vlastnej iniciatívy. Takže aj naša správa je veľmi dôležitá, pretože čakáme na vylepšenie komisie, takže začneme diskutovať. nespravodajca, je kolega Benedek Jávor. Nech sa páči, máte slovo na povedzme neviac ako 5 minút. Ďakujem pekne, predseda. Ako ste to vynikajúco opísali, začali sme alebo pokračujeme prácu v osobitných, za osobitných okolností. Keď sme začali, tak ešte stále existoval odpadový balíček, ktorý spojený s oznámením o obehovom hospodárstve. Keď sme predložili návrh správy, tak prvý balíček bol stiahnutý. Za týchto podmienok e, sme sa zamerali na dve veci, ktoré sa týkajú správy z vlastnej iniciatívy. Poprvé prvé, vyjadriť naše očakávania o hlasenom novom návrhu komisie prišiel navrhol komisár Timmermansa a komisár Vella. Že to bude vylepšený návrh do konca tohto roka, dúfame. Takže my sme chceli požiadať správe z vlastnej iniciatívy komisiu, aby predstúpila pre parlament so zlepšeným návrhom, ktorý sa nebude sústrediť len na odpadovú časť obehového hospodárstva, ale tiež sa bude zaoberať výrobnou stránkou celej problematiky a tiež bude zameriavať na právne kroky o výrobnej stránke obehového hospodárstva. Tiež sme požiadali a pre predložený rámec na vypracovanie nášho stanoviska Takže po prvých zasadnutiach tieňových spravodajcov e, väčšinu návrhov sme e, rôznych politických skupín zohľadnili a myslím, že návrh stanoviska reflektuje návrhy politických skupín a ja by som chcel na tomto mieste poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu Práca bola pomerne jednoduchá. Dohodli sme sa na tých najdôležitejších otázkach, čo sa týka obsahu návrhu stanoviska, tak zaoberáme sa energetikou a efektivitou využívania zdrojov. To súčasť noviteľných zdrojov, nie je to len otázka hm, závislosti kontinentu, ale tiež priemyselnej obnovy kontinentu, čo vytvára pracovné miesta a môže prispieť k hospodárskemu rozmachu v rámci EÚ a to môže byť udržateľná forma ekologického e, rozvoja, ktorý potrebujeme. Upozorňujeme, že ambiciózny legislatívny návrh očakávame od komisie, E, ktorý zohľadní to, že my čakáme komplexný politický rámec a konkrétne ciele a integrované nástroje, čiže nie len izolovanú skladačku, ale komplexný politický rámec. Tiež vyzývame komisiu, aby im predložili balíček, ktorý zavedie udržateľnú alebo politiku udržateľného využívania materiálov, čo sme už hovorili počas belgického predsedníctva v roku 2010, ale mali by sme sa vrátiť k politike udržateľného riadenia materiálov. Otázka potravinového odpadu. Treba vyriešiť, je to dôležitá otázka a myslíme, že to bolo súčasťou pôvodného balíčka o odpadoch. A rovnako zdôrazňujeme, význam nielen odpadový práve hospodárstvo, ale aj a výrobkov. A v tomto sú dôležité aj práva spotrebiteľov, ochrana spotrebiteľov, priemyselné synergické efekty. O tom sa hovorí v návrhu stanoviska tiež využívanie vedľajších produktov ako súrovín v hospodárskych cykloch, a tiež zdôrazňujeme význam environmentálnej dane a reformy e, na to, aby sme podporili transformáciu európskeho hospodárstva na obehové hospodárstvo. A na záver, a toto je posledná vec, je to financovanie návrhu oznámenie o obehovom hospodárstve neskôr, keď vráti balíček o odpadoch alebo legislatívny balíček, že bez náležitého financovania to nebude úspešné. Ďakujem pekne, kolega. A tieňa, teraz tieňoví spravodajcovia nie viac ako 3 minúty. A ako prvý dostáva slovo pán Gambus za EPP. Ďakujem pekne, je veľmi stručný. Ja by som chcel poďakovať eh, kolegovi za jeho prácu, súhlasím, že vzniká dojem, že kolektívne sa odvedla veľmi dobrá práca a potom mám niekoľko pár stručných poznámok. Lutujeme stiahnutie tohto balíčka, ale rád by som sa zameral na pozitívnejšie veci. Totiž to, časový rámec nám dáva príležitosť zaistiť, že táto správa bude súčasťou pracovného programu komisie. Máme balíček do konca tohto roku a samozrejme budeme trvať na to, aby to bolo komplexnejšie ako ten predchádzajúci. Tiež si myslím, že musíme využiť túto príležitosť na politické posilnenie tohto balíčka, zvýšiť jeho ambície a komplexnosť. Máme príležitosť vytvoriť nové hospodárstvo v Európe, čo by znamenalo viac pracovných miest, lepšiu podporu pre malé a stredné podniky a lepšiu informovanosť o balíčku o obehovom hospodárstve. Nie je to len smernica o odpadoch, týka sa to výroby aj odpadov. Čiže potrebujeme aj dlhodobú podporu všetkých odborných otázok, ktoré sa týkajú obehového hospodárstva. No, samozrejme, je tu viacero detailov, ktoré, ktoré budeme riešiť pomocou pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem, že Pervánš Pérez to nemohla byť, ja, pretože hlasujem na výbore. My tiež vítame návrh stanoviska a Ďakujeme spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu. Ja by som ešte chcela povedať, ja som pracovala na platforme pre energetickú efektivitu účinnosť komisára Potočníka, čiže aj osobne som sa zaoberala touto otázkou a obehové hospodárstvo. Myslí si naša skupina, že je skutočne kľúčovou stratégiou pre obnovu Európy. Kombinuje tri dôležité veci, hospodárstvo, vytváranie pracovných miest a tiež profit pre životné prostredie. A preto skutočne ľutujeme, že návrh bol stiahnutý, ale možno to bolo to najlepšie, čo sa tomuto návrhu mohlo stať, pretože to znamenalo, že tí, ktorí sa zaoberali týmito otázkami, sú bojovať za to, aby ostal na stole a rokovalo sa o ňom priemyselný sektor, členské štáty a predstaviteľi občianskej spoločnosti sa skutočne intenzívne zaangažovali. To je veľmi pozitívne. My chceme tiež ambicioznú stratégiu, nie len balíček o odpadoch, ale chceme jasné, dobré ciele pre odpady, vrátanie ekodizajnu a otázok zastaralosti alebo životnosti produktov a tiež chceme venovať dôležité alebo pozornosť energetickým synergiám, hospodárskym synergiám, tak aby sme sa sústredili na súroviny. No a toto je o vytváraní pracovných miest, pracovných miestach v priemyselných odvetviach, ako aj v iných sektoroch napríklad e, v sektore odpadov. Na niektoré z týchto sektorov majú otázky o kvalite pracovných miest a BOZP, takže treba týchto, tomto zohľadňovať aj kvalitu a bezpečnosť. Čiže školenia BOZP musí byť súčasťou nášho návrhu. Takže dúfame, že tieto veci sa zohľadňa, predložíme pozmeňujúce návrhy a dúfam, že keď budú predložené a taká spolupráca bude tiež taká dobrá, že sa nám podarí prijať kompromisné návrhy. Ďakujem pekne. A slovo dostáva kolega Federle. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja ďakujem aj kolegom, tieňovým spravodajcom za stretnutie včera večer. Ďakujem tiež spravodajcovi za jeho prácu a ja poviem rovnaké veci, ako som povedal v najväčšom kruhu tieňových spravodajcov včera. Skupina Albe si myslí, že stanovisko momentálne je trochu silné k hľadne stiahnutia ehm, balíčka o odpadoch. A ako kolegyňa z SAD povedala, možno to bolo najlepšie, čo sa mohlo stať, pretože obehové hospodárstva a balíček s tým súvisiaci sa opätovne rozbieha, nesústredí sa len na odpady, ale vidíme, aké zdroje máme v spoločnosti, ktoré by sa dali opätovne využiť, lepšie využiť a ako by sa dala zvýšiť efektivita využívania zdrojov. Už vidíme isté veci, ktoré sú problematickejšie na európskej úrovni a to je rovnováha medzi národnými štátnymi kompetenciami a tým, čo chceme robiť my Európskom parlamente, niekedy to možno koliduje, ale je to dôležité a hovoríme a uznávame, že niektoré politiky by mali byť podporené na národnej úrovni, napríklad myšlienka e, rozšírenej zodpovednosti výrobcov. E, tá spôsobila zmenu myslenia výrobcov, čo sa týka obalov. Keď sa pozrieme do minulosti e, obchody mali problémy s odpadom, pretože potrebovali, aby to niekto zobral a aby to niekto spálil. A teraz je to úplne iné, pretože sa separuje odpad, čiže zadarmo to niekto od nich odstráni. Takže rozlišuje sa medzi tým, čo je odpad a čo je produkt, ktorý sa dá opätovne využiť na niektorých úrovniach, e, čo sa týka papiera a skla recyklujeme až 90%. Je to veľmi dôležité. A tiež vidíme, že stará, starý spôsob myslenia o odpade ako niečo, čo treba hodiť do jamy a zakopať, tento prístup ničil veľké hodnoty, ktoré sa dajú e, využívať v spoločnosti. Takže my by sme boli radi, ak by sa tu viacej zdôraznila tá inovatívna stránka, priemyselná stránka, ako posilniť európsku politiku, a posilniť európske hospodárstvo. K tomu predložíme konkrétnejšie pozmeňujúce návrhy, ale myslím, že veľká väčšina skupiny mala progresívny názor na túto vec, tak myslím, že to je dobrý začiatok opätovného spustenia a stanoviť agendu komisie, takže myslím, že máme tu príležitosť dosiahnuť niečo vynikajúce. Ďakujem pekne, kolega. A ďalším rečníkom v mene GUE pán Miroslav Ransdorf, podpredseda, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja myslím, že je to veľmi dôležitá otázka nie len pre Európu, ale tiež pre svetové hospodárstvo. Keď hovoríme o spotrebe energie, tak eh, o tejto veci sme hovorili mnohokrát. Vysoká spotreba energie a súrovín môže v priebehu času byť prekážkou pre rozvoj hospodárstva. Napríklad Čína z posledných 10 ročiach prekvapila svet vysokou rýchlosťou hospodárskeho rastu, ale v poslednom čase problém odpadu, a problém vysokej spotreby súrovín a energie je tam takým blokujúcim faktorom. Hlavne z na životné prostredie, napríklad americký ekonóm s veľmi zvláštnym menom Elizabeth Economy zverejnila knihu o Číne a je veľmi zaujímavé, že aj v porovnaní s Indiou ktorá má trochu iný druh rastu, tak spotreba energie v Číne je trikrát vyššia ako v prípade Indie. V porovnaní s Európou je to 6 krát vyššie. A ja musím povedať, že životné prostredie a znečistenie vzduchu, vody a pôdy je blokujúci faktor a veľké riziko pre spoločnosť. A v prieskumoch väčšina obyvateľov Číny súhlasí, že environmentálny faktor je čoraz dôležitejší a preferencie pre environmentál, pre životné prostredie by boli preferenciou, aj keď by to znížilo rýchlosť hospodárskeho rozvoja, čiže je to veľmi dôležitý faktor, dôležitý faktor tiež pre zamestnanosť, pretože tento sektor ochrany a rozvoja životného prostredia môže byť zdrojom nových pracovných miest a vieme, že vrchol výroby je za nami. Takže v 60. rokoch, v 60. rokoch francúzsky sociológ Forestier zverejnil knihu o 30 rokoch slávnych kapitalizmu a on robil predpoveď o rozvoji služieb, ale služby sú teraz tiež vyčerpané, takže my hľadáme nové príležitosti, vzniku nových pracovných miest a životné prostredie a vytvorenie obehového hospodárstva môže byť zdrojom nových pracovných miest. Kolega Tamburan má slovo. Ďakujem. My by sme chceli podporiť toto stanovisko. Ďakujeme za to, že ste brali do úvahy naše návrhy. V každom prípade budeme ďalej predkladať návrhy. Pretože mm, odpad sa musí primerane riešiť, hlavne spalovanie. V Taliansku sa proste mení terminológia a my sme za znovu použitie obnoviteľných zdrojov a, a pokiaľ ide o dane a znečistenie, lepšie využívanie zdrojov, toto je absolútne kľúčové. Musíme čo najlepšie využívať naše zdroje a my by sme navrhli aj pozmenujúci návrh, ktorý sa týka životnej um, záruky na produkty, aby sa tieto produkty nestali zastaralými predčasne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Zo strany komisie určite vítame návrh prepojenia energie so širšími e, zdrojmi energetickej účinnosti a tiež zdôraznenie konkurencie, schopnosti a týchto aspektov bez toho, že by sme zabudali na úlohu malých a stredných podnikov. Berieme do úvahy rôzne komentáre, ktoré odzneli a tiež vo vašich návrhoch správne prepájate investičný plán, ktorý by mal podporiť členské štáty v e, prechode e, na efektívnejšie hospodárstvo. Komisia začala pracovať na novom návrhy o, návrhu o mm, okruhovom hospodárstve. Chceme tu mať akčný plán, ako aj revidovať návrh, ktorý sa týka odpadu a to do konca tohto roku predložíme návrh Čiže táto práca sa už urobila, ale je dôležité mať vstupy aj zo strany parlamentu práve teraz, pred letom, preto aby komisia mohla tieto myšlienky zapracovať, keď bude finalizovať konečný návrh. Pozrieme sa na všetky etapy cyklu, aby sme lepšie prepojili odpadové hospodárstvo s s cieľmi okruhového hospodárstva chceme navrhnúť, aby bol väčší dôraz na e, dizajn, na e, recyklované produkty a akčný plán e, očakávame, že bude operatívny a bude sa sústrediť na hlavné prekažky, ktoré bránia okružnému hospodárstvu v rôznych hodnotových reťazcoch mesiacoch eh, My teda navrhujeme, aby sa toto uskutočnilo v rámci súčasnej komisie a jej mandátu. Je tu veľmi pozitívny eh, trend v komisii, pokiaľ ide o túto iniciatívu, je to skutočne široké partnerstvo v týchto cieľoch a berieme to ako novú príležitosť aj zo strany uh, environmentálnej. A na záver komisia e, predpokladá, že budú verejné konzultácie k tomuto akčnému plánu, ktoré sa uskutočnia niekedy v maji alebo v júli. Ďakujem pani Fogan zastupuje generálne riaditeľstvo pre energetiku, nie životné prostredie. <clears throat> Čiže toto je dôležitá informácia. Mal som tú informáciu, že ste z DG Energy. Náš spravodajca, mohli by ste <coughs> dať pár slov na záver. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za e, návrhy, pripomienky a stanoviska tieňových spravodajcov. Samozrejme, dokonalý text neexistuje, každý návrh sa dá zlepšiť. Očakával som Mal som teda veľké očakávania, e, pokiaľ ide o tie návrhy tieňových spravodajcoch. E, sme v podstate na tej istej vlnovej dĺžke a určite nájdeme kompromis. Chcel by som povedať, že namiesto pôvodného dátumu pre predkladanie pozmeňujúcich návrh to bol 26. marec, to môžeme predložiť na 8. apríl ešte stále teda máme čas na diskusie o niektorých návrhoch a na diskusie s výborom Envy, ktorý tiež pracuje na stanovisku v tejto téme, čiže môžeme trošku zharmonizovať práce ITRE a ENVY, aby sme išli dobrým smerom. Som skutočne presvedčený, že náš záverečný text bude uspokojivý pre všetkých okružná ekonomika, okružné hospodárstvo a stratégia je jediný spôsob, ako lepšie využívať naše zdroje a znížiť e, našu e, environmentálnu stopu, e, zlepšiť našu konkurencieschopnosť, efektívne čeliť závislosti na zdrojoch nášho kontinentu a teda legislatívny balíček ako dúfame, bude plniť všetky tieto požiadavky. Ďakujem kolegovia, ste veľmi efektívni, pretože to bolo mojou zodpovednosťou uh, informovať vás o 8. apríli, ale bol ste naozaj veľmi efektívni, veľmi dobré, výborne. Je to dôležité, aby pán spravodajca povedal niečo v tomto smere, spomenul výbor Envy hlasovanie v júni, čiže máme nejaký čas ešte, ktorý nám zostáva, takže výborne. Termín 8. apríl, tak ako ste povedali, ďakujem pekne za diskusiu, ďakujem za účasť a teraz sa dostávame k bodu číslo 7, implementácia smernice Európskeho parlamentu a rady 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektoch autorského práva a s tým spojených eh, práv na eh, informačnej spoločnosti. Určitým spôsobom sme zodpovední za autorské práva a duševné vlastníctvo, práva duševného vlastníctva. Ide o výskum, inovácie v širšom slova zmysle a sme zodpovední aj za informačnú spoločnosť. Eh, náš spravodajca je pán Jose Blanco López. Máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel poďakovať za to, že ste ma menovali za spravodajcu k tomuto stanovisku. Je to veľmi dôležitá téma. Keď hovoríme o kultúre a o umeleckej tvorbe, e, to nás vlastne definuje oproti zvyšku sveta. Je to skutočne tromf, naša výhoda, súčasť kultúrnej diverzity. Týka sa to tiež priemyslu, hospodárstva, výroby, miliónov pracovných príležitostí, ktoré sú prepojené s rozličnými formami e, výrazov kultúry. Viac ako 7 miliónov pracovných príležitostí, viac ako 4,2 európskeho HDP. Hovoríme o priemysle, ktorý vytváral v Európe pracovné príležitosti v čase, keď sme čelili vážnej hospodárskej kríze, takže je našou povinnosťou vytvoriť legislatívne prostredie na ochranu a na produkciu um, umeleckých diel. Je to dôležité pre našu spoločnosť a odlišuje nás to pred ostatným svetom. Je to tiež dôležitý zdroj uh, hospodárskych um, um, ľudského blahobytu. A ja by som chcel, aby sme chránili e, tvorivosť a kultúrny priemysel, chránili tiež aj prístup k kultúre. Kultúra a umelecká tvorba je veľkou súčasťou digitálneho hospodárstva a e, autorské práva sú základný kameň, na ktorom spočíva európsky umelecký priemysel. E, ide o základ pre hospodárskú činnosť, konkurencieschopnosť a potenciál zamestnanosti. Bez sférového odmeňovania nebudeme mať skutočnú tvorivosť. Bez tvorivosti nebude prístup k kultúre. Čiže je jasné, že za posledných 14 rokov, odkedy sa vytvorila táto smernica, potrebujeme revidovať túto smernicu a naozaj sa urobil pokrok, boli tu štúdie, stretnutia s rozličnými aktérmi a tak ďalej, ale vidíme, že Európsky digitálny trh ešte stále neplní očakávania, ktoré sa týkajú spravodlivého odmeňovania, distribúcie a tvorby a efektívneho, efektívnej a férovej distribúcie zdrojov v kultúrnom sektore. Okrem toho, sú tu v e, ťažkosti aj kvôli fragmentácii tohto trhu a keďže hodnotíme pokrok do roku 2014, teda smernice 2014, tá hovorila o e, teritoriálnych licenciách, o vyvážených riešeniach, o riešeniach sporov, takže teraz ideme správnym smerom. Je to dôležité, ale nič nie je možné uh, ak nebudeme chrániť skutočný základný kameň čo je zároveň najslabším ohnívkom reťazce, autory, tvorcovia. Potrebujeme mať skutočný rámec, ktorý posilňuje pozíciu tvorcov a teda rokovať eh, aj s ostatnými eh, aktérmi. Ak eh, to neurobíme, tak nebude žiadny priemysel, nebude tu ani prístup k skutočne cenným, z, nebudú tu skutočne cenné výstupy, čiže konečne môžeme zlepšiť tento prístup k kultúre, aby sme mohli vytvárať nové, inovatívne e, príležitosti. E, sú tu ale aj rizika. Jedným z nich e, je spravodlivé odmeňovanie držiteľov autorských práv a tvorcov. Musíme byť teda spravodliví a inteligentní a to znamená, že akákoľvek eh, revízia tejto legislatívy musí skutočne chrániť autorské práva a eh, vytvoriť legislatívne prostredie, ktoré bude poskytovať právnu istotu a uľahčí prístup k kultúre. Musíme dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou autorských práv spravodlivým odmeňovaním pre ich držiteľov a zároveň vytvoriť dynamické prostredie, v ktorom užívateľia môžu e, bezpečne pristupovať k obsahom. Toto je cieľom tohto stanoviska, ktorý vám predkladám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega spravodajca a teraz tieňoví spravodajcovia. Pani Valean, naša podpredsednička. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcela poďakovať spravodajcovi za stanovisko, ktoré nám predstavil. Myslím, že je to skutočne dobrá východisková pozícia pre našu diskusiu a plne podporujem všetko, čo povedal, ako aj ciele, ktoré definoval. Predložím ale aj niektoré návrhy, pozmeňujúce návrhy, pretože vieme, že spravodajca čeli určitým obmedzeniam vo vypracovávaní stanoviska a aj preto, aby sme rozšírili eh, niektoré tie vstupy eh, aj v rámci eh, toho, čo bolo predložené zo strany Jury. Sú tu veľmi známe témy a ja som si istá, že sa budú riešiť aj v návrhu komisie a v rámci správ Jury. Je tu územnosť, alebo teda charakter, ktorý sa týka územnosti, to je um, spojené s modernizáciou legislatívy autorských práv a ja si myslím, že prenositeľnosť uh, online obsahov je nevinutným predpokladom uh, a mm, pokiaľ ide o texty, mali by sme sa pozrieť na možnosť ľahkého sprístupnenia pre vedecké účely, aby um, vydavatelia mohli správne robiť svoju prácu. Každý, kto má prístup k internetu, sa môže dnes stať tvorcom či autorom, ale musíme byť opatrní a zabezpečiť, ako, aby skutoční autory a tvorcovia boli primerane um, uznaní. Musíme pokračovať v rokovaniach a v dialogu s, v, s cieľom dosiahnutia legislatívneho rámca na oboch stranách Atlantiku, aby sme zabezpečili to, že zbytočné prekážky v prístupe na trhu e, sa odbúrajú, pokiaľ ide autorské práva. Myslím si, že všetky tieto témy sú veľmi dôležité pre náš výbor um, a musíme vyslať jasnú, jasný signál smerom k júrii, že modernizácia autorských práv musí reagovať na vývoj E, bez toho, že by sa nejakým spôsobom oslabili autorské práva, ktoré sú skutočne právnym základom pre kreatívnosť a inovácie v Európe. Ďakujem pekne. Máte úplnú pravdu, keď nám hovoríte a pripomínate výbor Júri, pretože tento je gestorským výborom a um, my vlastne potrebujeme takúto autorizáciu zo strany Júry, aby sme vypracovali túto správu. A táto smernica sa snaží práve adaptovať e, sa na pokrok v spoločnosti v tejto oblasti. Čiže toto je veľmi dôležitý dôvod. Ďakujem vám za to. A ďalší rečník je pani Gerauta Vidal za Alde. Pán. Girauta Vidal, predošlý rečník bol za EPP a teraz e, za ALDE má slovo pán Girauta Vidal. Prepačte. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu e, v vytváraní vyváženého stanoviska kultúra, a tento priemysel je dôležitý pre vytváranie pracovných príležitostí a prispieva aj k sociálnej inklúzii a k kultúrnej rôznorodosti. Tieto sektory vytvárajú pracovné príležitosti napriek kríze. Avšak európsky trh je ešte stále roztriešnený, je tu nedostatok harmonizácie a to viede, vedie k zablokovanej situácie, obmedzuje to aj kultúrnu rôznorodosť a obchodné modely a inovatívne služby online, ktoré sa objavili od prijatia tejto smernice v roku 2014 sú závažné. Ehm, toto je základný kameň. Ehm, podporuje to tvorivosť, inovácie, prístup k kultúre. Avšak súčasnosť, ehm, súčasná situácia je spojená s digitálnym prostredím, musíme zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie pre tvorcov a musíme splniť očakávania spotrebiteľov. Toto je dôvod, prečo vítam prísľub Európskej komisie ohľadom modernizácie Európskeho rámca pre autorské práva, aby sme sa prispôsobili digitálnemu veku. Pokiaľ ide o teritoriálne licencie, sa snažíme o defragmentáciu trhu, ale musíme robiť viacej. Musíme nájsť rovnováhu, pružné riešenia, aby sme sa vyrovnali s týmto zablokovaním, nedostatok harmonizácie, tiež vytvára právnu neistotu. Ja si myslím, že minimálne by sme mali e, mať nejakú dohodu o výnimkách a nemali by sme e, poškodiť e, zvyšok držiteľov týchto práv. Hlavne v oblasti výskumu by sa mal brať do úvahy tento aspekt a v neposlednom rade potrebujeme riešiť aj systém e, súkromných poplatkov, ktorý je neférový aby sme, e, a kompenzuje teda jeho držiteľov. Musíme zabezpečiť lepšiu interoperabilitu, aby tu bola široká možnosť voľby pre spotrebiteľov. Toto je nevinutná podmienka preto, aby sme tu mali naozaj férovú hospodárskú súťaž. Ďakujem pekne. Výborne. Z pohľadu vyčleneného času ste dodržali absolútne tento čas. Musel som vás prerušiť pred chvíľou, pán komisár sa ponáhľal, takže sme museli dodržať čas. Pani Ernst Menegue. Ďakujem pekne. A ďakujem aj ehm, spravodajcovi Mm, tejto správy. V prvom rade konštatujem, že aj my súhlasíme s tým, že je potrebná reforma autorského práva. Ale chceli by sme e, tu ešte zdôrazniť aj jeden aspekt, ktorý sa doteraz e, nespomínal, a to kultúra zdieľania. Mm, je to e, pozitívne, musí sa mm, samozrejme umožniť, aby zároveň dostali primeraný zárobok tí, ktorí pôsobia v kreatívnom priemysle Takže tento mm, aspekt vzdelania treba viac zdôrazniť. A aby som e, sa vrátila k správe REDA, na ktorú sa na to stanovisko vzťahuje, musím povedať, že v zásade plne podporujeme to, to, že má, má ísť o jednot, e, jednotný systém autorských e, práv, ktorý má nahradiť tie národné systémy, to je veľmi dôležité a treba to ešte raz dôrazniť v stanovisku. Keby som mala prejsť k stanovisku, je tam veľa dobrých vecí, ale pár vecí je aj nejasných. Napríklad odsek 2. Smernicu mm, príslušnú mencu chceme tiež zmeniť, ale samozrejme aj preto, aby sme e, tu zabezpečili väčšie vyváženie medzi užívateľmi, kreatívnymi a inými držiteľmi práv. To je, myslím, aspekt, ktorý sa tu štyrotočne e, silne neodráža. A potom v piatom bode ten e, nemôže ostať v nezmenenej podobe, myslím. V, tým, v tom teda nesúhlasíme a, e, toto súvisí so správou e, Reda. Ide tu o to, že naozaj všetky výnimky, smernice sa musia zabezpečiť tak, aby sme tu mali rovnaký prístup k kultúrnemu, kultúrnej rozmanitosti a aby sa zároveň posilnila právna istota. Toto je aspekt, ktorý tu musíme prevziať. Bod 7 však je vynikajúci, zaoberá sa teda perspektívou zdravotne postihnutých používateľov. To je v poriadku, to sa nám páči, treba na tom ešte eh, ale v časti na tomto návrhu popracovať a e, tak aj urobíme e, za pomoci pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. E, sú nejaké ďalšie požiadavky vystúpiť? Ak nie, tak slovo dostane zástupca komisie Marko Giorello z DG Connect. Nech sa páči. Ďakujem pekne e, e, za vašu doterajšiu prácu. Komisia môže byť veľmi stručná v aktuálnom e, štádiu. S veľkým záujmom sledujeme diskusie v Európskom parlamente, pozmievacie návrhy, ktoré boli priložené na júri, správu a teda aj diskusie a príspevky všetkých zainteresovaných výborov. Zatiaľ komisia môže iba podporiť, že e, plánujeme e, koncom tohto roka e, legislatívny návrh na túto tému ešte nezazniel finálny návrh, čo presne tento návrh, náš návrh legislatívy bude pokrývať, aký bude presne jeho obsah. Ako už dnes zaznelo na výbore Júri, chcem zopakovať aj tu, že je dôležité aby sme tu ošetrili našu prioritu, e, e, teda to, čo predstavuje e, prekážku pre rozvoj vnútorného, jednotného vnútorného digitálneho trhu, ale samozrejme aj ďalšie prvky, by eh, bolo vhodné do legislatívneho návrhu určite eh, zapracovať, ale zatiaľ komisia teda zvažuje jednotlivé alternatívy na vnútornej úrovni a vrátime sa potom k vám s legislatívnym návrhom eh, neskôr v priebehu tohto roka. Ďakujem za pozornosť. Ja ďakujem vám. A teraz môžeme prejsť naspäť k nášmu spravodajcovi, a teda požiadame ho o e, záverečné prípomienky. Ďakujem pekne, chcel by som sa pridať ku kolegom. aj teda tieňovým e, e, spravodajcom. E, musíme si zvoliť tú správnu cestu na to, aby sme tu mohli vytvoriť európsky vnútorný trh, ktorý by ochraňoval našu e, kultúrnu rozmanitosť, ktorý by chránil prístup ku kultúre a aj tvorcov kultúry. A e, ja som sa stretla aj s viacerými aktérmi. E, ja mám taký zmiešaný dojem A je potrebné e, podporovať teda tento typ priemyslu, aby sme vytvárali nové pracovné miesta, aby sa tu investovalo, to je veľmi pozitívne, ale negatívne je, že e, sa tu stále e, riedi reforma autorských práv. Vidíme tu ako boj medzi autormi a spotrebiteľmi. Jeden musí vyhrať, aby ten druhý prehral zdanlivo. A my nemôžeme e, sa do takéhoto boja nechať zatiahnuť. Teda buď budeme chrániť e, tvorcov kultúry, alebo tu nebude obsah. Potrebujeme mať naozaj e, primerané spravodlivé odmenenie tvorcov kultúry. Treba diskutovať o tom, aké tu majú byť obmedzenia, aká má byť prenosnosť cez hranice Nemôžem teraz e, prediskutovať všetky detaily, e, ešte budem mať prečnosť e, o tom diskutovať. Ja predložím určité pozmeňovacie návrhy, napríklad pokiaľ ide o výnimočný, výnimočné ustanovenia pre účely výskumu. Ale nie je to tak, že by tu boli dobrí a zlí. Svet by bol potom príliš jednoduchý Svet sa musí prispôsobiť. A videli sme to aj v oblasti e, e, hudby. E, tam vzniklo mnoho nových možností vďaka novým typom licencií. Preto by sme mali byť opatrní pri predkladaní pozmeňovacích návrhov a v prípade menenia sektora, ktorý vytvoril pracovné miesta v čase dramatickej krízy. Niektoré návrhy by mali negatívny vplyv. Malé a stredné podniky by boli eh, z určitých návrhov vyňaté. A to by znamenalo menej európskych obsahov. Sú logické vývoje na trhu, ako napríklad eh, prístup spisovateľov po určitom eh, časovom rámci možnosť využiť niektoré programy Takže je e, tu, je tu určite príležitosť diskutovať o určitých bodoch do detajlov a keď komisia predloží reformu, e, budeme teda o tom diskutovať. Ja si s veľkým záujmom pozriem pozmeňovacie návrhy a počas rokovania určite bude príležitosť e, snažiť sa nájsť tú správnu mieru vyváženosti. To bolo silné posolstvo nakoniec našej práce, závisí teda od kolegov, aj teda na výbore Júri, či budú teraz súhlasiť s vašim posolstvom, ale toto posolstvo je z vašej strany veľmi silné. Mali by sme o tom eh, hlboko rozmýšľať. Ďakujem teraz za túto diskusiu. Toto bol eh, bod 17, eh, 18, bod rôzne. Nevidím, že by tu bolo niečo do bodu rôzne, alebo je. takže 25. marec zajtra o 12. je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Kolegovia, pokiaľ ide o bod 17, zajtra o 12. to je e, lehota na prekladanie e, pozmeňujúcich návrhov. Ďalšie stretnutie bude 14. apríla 2015 od 9. do 12.30 a od 15.00 do 18.30. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu kooperáciu e, a to, že ste teda prišli a vidíme sa o necelý mesiac na ďalšom zasadnutí nášho výboru ITRE. A ešte veľakrát dovtedy. Ďakujem pekne za pozornosť.